proeurópskej agendy a transformačného procesu prospech e, občanov Moldavska. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Máme tu 6 návrhov uznesení, e, jedno uznesenie z EPP, jedno od liberálov, ďalšie od GUE, ďalšie od socialistov, a e, ďalšie uznesenie tu máme od skupiny ECR. A na základe dosiahnutej dohody budeme dnes hlasovať o tých uzneseniach dnes na obed. Ďalším bodom programu je otázka na ústne zodpovedanie a týka sa kontajnerov stratených na mori a náhrady škôd za tieto stratené kontajnery. Je to otázka od výboru pre dopravu a cestovný ruch. A túto otázku e, pán Brian Simpson predloží v priebehu 5 minút. Nech sa páči, máte slovo. You, uh, Ďakujem za slovo. Ja dnes ráno hovorím v mene dopravného výboru a vyjadrujem sa e, k téme, ktorá bola e, veľmi dlho prehliadaná. Ide o kantojnery, ktoré e, vypadnú z lodí počas plavby. Je zaražajúce, že v dnešnej modernej dobe tisíce kontajnerov sa stratí každoročne. Väčšina z nich jednoducho spadne do oceánov počas, platby, počas plavby vody e, lodí, ktorých nosia e, e, okolo 10 tisíc kontajnerov vypadne do mora a oceánov každý rok. Zdá sa, že loďarenské firmy aj poisťovne sú s tým stavom celkom spokojné a nič s tým nerobia. Jednoducho v prípade Európy je to 2000 kontajnerov a zdá sa, že každý rokom rastie tento objem. Tieto eh, kontajnery sú nebezpečné pre navigáciu, sú nebezpečné pre e, moria vzhľadom na vypúšťané toxické a netoxické látky. Dopravný výbor žiada, aby konečne sa prijali kroky v prospech zníženia e, tohto objemu a e, je potrebné vyslať signál námornej dopravy, že nie sme ochotní tolerovať takúto situáciu dlhšie. E, Inštitút pre námornú dopravu v Holandsku zistil, že najväčší, naj, e, najvýznamnejší dôvod pre e, vypadnutie takýchto kontajnerov je ich zlé uskladnenie na lodi, slabé upevnenie a, a skutočne veľké plavidlá majú problém posúdiť práve pri presunoch nákladov z a na loď, e, čo vlastne sa môže stať. Jednoducho nie je vyvažený náklad na plavidle a je to často proti e, parametrom e, daného plavidla. No a neexistuje Neexistuje nejaký bezprostredný legislatívny akt, ktorý by sa e, zabezpečoval e, zodpovednosť a odškodnenie za spôsobené škody stratou kontajnerov a vypustením látok z týchto kontajnerov, ak ide o netoxické látky. Myslím si, že mali by sme byť proaktívnejší e, a riešili tento neakceptovateľný stav. Ja žiadam komisiu, aby sa venovala stala e, vlastne výsledkom štúdií, o ktorých som hovoril, a aby e, komisia prišla s opatreniami, ktoré zlepšia situáciu najmä z hľadiska zapečaťovania a pripevňovania e, kontajnerov. Takisto chceme, aby jednotlivé kontajnery boli dôkladne prevážené a uskladnené predtým, než sa naložia na plavidlá. Takisto sú potrebné, potrebné aj e, lokátory, ktoré sú lokalizačné zariadenia, ktoré umožnia vlastne zistiť na mori, kde sa nachádzajú tieto kontajnery. No a napokon, pán predsedajúci, e, sa chcem e, vrátiť k vôbec povinnostiam a zodpovednosti námornej dopravy s tým treba niečo urobiť. Ja si uvedomujem, že v búrkach môže dôjsť k vypadnutiu kontajnera, ale čo nemôžem akceptovať, je taký stav, ak e, vypadnú kontajnery kvôli neporiadnosti, nedôslednosti, kvôli tomu, že nie sú kontajnery zle e, naložené, alebo len z toho dôvodu, že tak povediac na to kašle e, nám pre, na to kašu tí prepravcovia na mori. 20 tisíc kontajnerov ročne, to je strata, ktorá nie je akceptovateľná. Jednoducho sú ohrozované aj životy a preto treba podniknúť kroky. Zdá sa, e, že e, oblasť námornej dopravy sa tým nezaoberá a nie je ochotná prijať nejaké náležité kroky. Ďakujem pánovi Simpsonovi. A teraz e, Pani Gigan Quinn eh, za komisiu zareaguje. Ďakujem. Chcem sa poďakovať pánovi Simpsonovi za nastolenie tejto dôležitej otázky. A je to vec, ktorá eh, leží eh, v, na horizonte záujmu Eh, mnohých poslancov a poslankyň. Eh, my, my si uvedomujeme, že táto otázka je regulovaná na medzinárodnej úrovni, ale čo, komisia bude spolupracovať s členskými štátmi, aby sa presadzovali dôslednejšie existujúce medzinárodné dohody v rámci medzinárodnej eh, organizácie pre námornú dopravu, čo sa týka nesprávne uskladneného kontajnerov a ich váženie. Neexistuje európska legislatíva, ktorá by toto upravovala. No a táto záležitosť je e, legislatívne, alebo mala by byť legislatívne upravená na úrovni národnej legislatívy a e, formou medzinárodných dohôd. Komisia neplánuje prijať legislatívu v tejto oblasti. Mohla by sa tak, takýto postoj zmeniť, pokiaľ by na medzinárodnej úrovni sa nepodnikli nejaké proaktívne kroky. Prvnež než komisia predloží nejaké návrhy, musíme posúdiť e, e, dopady prípadného opatrenia týmto smorom. V súčasnej dome komisia nemá dostatok informácií. Čo sa týka lokalizačných rôznych mechanizmov, ktoré umožnia vystupovať kontajnery na mori. Môžeme tomu venovať pozornosť, ale vybavenie miliónov kontajnerov s takýmito zariadeniami by bolo veľmi nákladné, takže musíme urobiť štúdiu nákladovej efektívnosti, prvnež e, takéto niečo urobíme povinné. Takisto musíme e, sa e, za, za, zamyslieť nad Mm, nad mm, rozsahom dodržiavania existujúcej smernice 2002-59 a takisto aj dôslednejšie vynúcovať túto legislatívu. Ide o to, aby kapitán lode posledne nahlásoval akékoľvek straty. No a samozrejme opatrenia s tým soviasiace majú svoje náklady, ktoré treba vziať do úvahy. E, a od toho by sa mohlo odvíjať aj potom vybavenie lokalizačnými zariadeniami. No čo sa týka odškodnenia za škody spôsobené stratenými kontajnermi, kontajnermi e, smernica 2009 ktoré sa týkajú poistenia a 2535 tam ide skutočne o um, odškodnenie pri škodách chemickými látkami. 2000, smernica 2004 lomeno 35 takisto upravuje o odškodnenie v prípade uh, environmentálnych škôd. No a prevádzkovateľia uh, majú povinnosť odškodniť a, a riešiť vzniknuté škody vo fauni a flóry. No a potom existujú aj e, legislatívne upravené e, režimy, e, ktoré súvisia so škodami spôsobenými takýmito únikmi z kontajnerov, ale samozrejme musí to byť primerané. Podľa nás IMO je tá organizácia, ktorá by mala byť kľúčová pri schvalovaní nových štandardov. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz vystúpia rečníci v jednotlivých skupín. Najprv má dve minúty pán Riket, ktorý vystúpi v mene PPE. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. A chcel by som len e, správne poďakovať za to, čo pripomenul pán Simpson. Sú to naozaj tisícky kontajnerov, ktoré sa strácajú každý rok v európskych e, námorných vodách a predstavuje to dvojnásobné nebezpečenstvo. Jednak je to nebezpečenstvo v oblasti znečisťovania morí, o tom sme už hovorili pomerne obšírne, no a okrem toho je tu potom ešte aj riziko toho, že niektoré z týchto kontajnerov sa nepotopia pod hladinu, plávajú na hladine a predstavujú pomerne veľké riziko pre bezpečnosť plavby na moriach najmä keď hovoríme o menších rekreačných pravidlách alebo rybárskych lodiach, ktoré sú týmto spôsobom pomerne výrazne ohrozené a ohrozuje to zároveň aj ľudské životy. Práve preto je to veľmi závažný a dôležitý problém, ktorému sa musíme adekvátne venovať a naozaj by som chcel, aby, eh, aby sme konali, pretože zdá sa, že eh, operátori nemajú alebo informácie, ako konať, alebo sa zdá, že existujúce právne nástroje eh, neposkytujú adekvátne riešenie pre tejto situácie, ale treba, sa, treba si priznať, že tento problém vôbec v praxi neriešime. Musíme nájsť efektívne riešenia, ktoré, ktoré potrebujeme pripraviť tak, aby sme konali aj preventívne. Čiže musíme sa pozrieť na to, akým spôsobom e, môžeme zabezpečiť to, že znížime tento počet kontajnerov. Ide o kontrolu nakladania kontajnerov, ukladania a ich spevňovania a upevňovania. Musíme nájsť cenovo efektívny spôsob, ako vytvoriť akýsi systém majákov, e, systém lokalizátorov, ktorý nám umožní identifikovať a lokalizovať stratené kontajnery a takýmto spôsobom sa lode budú môcť vyhnúť takýmto kontajnerom, zachránime tak ľudské životy, alebo by sme mali vedieť identifikovať kontajnery, ktoré majú alebo obsahujú toxické látky. Toxické alebo vysokotoxické látky, ktoré sú umiestnené v kontajneroch, by mali byť identifikované a Nemali by sme dovoliť, aby boli umiestnené v takýchto kontajneroch, aby sme sa vyhli environmentálnym škodám. Takéto majáky by nám mali môcť pomôcť identifikovať vlastníkov, pretože tu je veľká dôležitosť v identifikovaní zodpovednosti. A to je aj tá vec, ktorú spomenula táto ústna otázka, pretože ak nepoznáme vlastníka kontajneru alebo nemáme spôsob, ako identifikovať daný kontajner a zodpovednú firmu, tak v prípade, keď sa v podstate snažíte vymáhať škody alebo vyplácať kompenzácie, tak celý proces sa veľmi komplikuje. Takže naozaj to možno ani nie je na komisii, aby nám prišla a povedala, že nemáme k tomu na to prostriedky. Mali by sme rozmýšľať nad environmentálnou bezpečnosťou, ale aj nad životmi, ktoré sú ohrozené. Ďakujem pekne. Ďakujem a e, na minútu a pol má v mene socialistov a demokratov pán El Chadrakui. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán e, komisár, vážení kolegovia. E, veľmi rád by som vyjadril svoj súhlas s tým, čo zaznelo a zároveň aj s tými otázkami, ktoré sa spýtal predseda transportného výboru Brian Simpson. Stratené kontajnery a samozrejme tovary, ktoré sú v nich umiestnené. Nesmieme zabúdať o tom, že hovoríme o dvoch aspektoch. O kontajneri a jeho obsahu. To je problém, ktorý je málo známy a je podceňovaný. Minimálne 2000 kontajnerov sa stráca každý rok a to len v európskych vodách. Samozrejme to má aj svoje dopady na životné prostredie, do, potenciálny dopad aj na iné lode, iné plavidlá, na pobrežné regióny a samozrejme musí, musí dôjsť v podstate k vyčisťovaniu alebo čisteniu škôd, ktoré sú takýmto spôsobom e, spôsobené. E, je to možno spôsobené aj príliš rýchlou plavbou, neadekvátnym uskladením kontajnerov, príliš veľkou váhou e, nákladu v kontajneroch. Moja skupina je presvedčená, že to má celoeurópsky rozmer a teda by to mala byť komisia, ktorá príjme konkrétne kroky. Nemali by sme len čakať, kým začne konať IMO mali by sme urobiť čosi preto, aby sme v podstate pôsobili preventívne. Európske orgány si uvedomujú tento problém a v kontexte európskych priemyselných vzťahov a zároveň aj vo, vo, v oblasti vzťahov s rodiarenským priemyslom mali by sme nájsť adekvátne riešenie, ktoré zabezpečí dobré vzdelávanie, dobrý tréning a adekvátne schopnosti a zručnosti pri upevňovaní týchto kontajnerov. Ako hovorila pán Riket, je to, má to veľký dopad na bezpečnosť a v tomto kontexte sa to prelína aj s otázkou stopovania takýchto kontajnerov a v tomto sú dôležité majáky. Takže dúfam, že dostaneme v tomto smere akýsi návrh od komisie. Ďakujem veľmi pekne, pán Elchadorej. A teraz v mene e, liberálov má slovo pani Meissner na dve minúty. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda a pani komisárka. Existovali časy, kedy sa kontajner plný topánok dostal na ostrov a obyvateľe toho ostrova boli úplne nadšení a inokedy zase sa uh, gumené kačičky dostali na pobrežie. Tak to je celkom milá verzia strateného kontajneru, lenže pravda je taká, že e, v mnohých prípadoch ide skôr o nebezpečnejší materiál, ktorý sa takto dostane so stratenými kontajnermi do vôd a musíme preto niečo urobiť. Treba urobiť e, priame vyšetrovanie, prečo vôbec e, dochádza k tomu. Už boli menované určité veci, ktoré sú príčiny e, tohto javu. Existujú predsa predpisy Európskej únie, ktoré hovoria o tom, ako majú byť pripevnené tieto kontajnery, takže naozaj nepotrebujeme nové predpisy, ale Existuje manuál, ale iba 46 lodí aj naozaj používa tento manuál, tak to pripevňuje kontajnery, ako je tam napísané. No a potom sú tam pracovníci na lodiach, ktorí chcú veľmi rýchlo naložiť a vyložiť kontajnery, takže tiež robia chyby a dochádza aj k poškodeniu kontajnerov. A samozrejme to potom vedie k tomu, že to môže veľmi zaťažovať životné prostredie, e, pretože 70% tohto odpadu sa potopí v mori, ale 15% sa dostane e, na pobrežie a 15% len tak pláva e, po mori. A to predstavuje obrovské nebezpečenstvo pre ďalšie lode, vode, ale bol aj pre plošiny a spôsobuje to aj znečistenie životného prostredia. E, musíme e, hovoriť s majiteľmi lodí, musíme hovoriť e, s prevádzkovateľmi prístavov a tí sa musia postarať o to, aby sa tie predpisy presadzovali a musia sa robiť aj pravidelné kontroly. 2000 kontajnerov je príliš veľa a robiť štúdie realizovateľnosti, to bude trvať veľmi dlho. Musíme urobiť niečo o mnoho rýchlejšie, pretože musíme reagovať čo najskôr. Ďakujem pekne pani kolegyňa Meissner a ďalej vystúpi pán Paška, nech sa páči. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár. Riešenie náhrady škod spôsobených stratou prepravných kontajnerov na mori vidím v dobre usporiadaných vzťahoch v trojuholníku medzi majiteľom prepravovaného tovaru prepravcom a poisťovacou spoločnosťou

Ďakujem pekne, pán Paška. A ďalším rečníkom alebo prvým rečníkom, ktorý vystupí individuálne, je pán Higgins. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. A môj kolega Brian Simpson e, veľmi správne otvoril veľmi dôležité otázky a musím povedať, že som naozaj nespokojný s tou odpovedou, ktorú sme dostali od pani komisárky. A síce že nie je pripravená čokoľvek v tomto smere spraviť a to s cieľom zabezpečiť novú, e, implement, nové implementačné pravidlá. Som naozaj rád, že kolega Brian Simpson to otvoril, pretože keď sa pozrite na štatistiku, tak situácia sa zhoršuje. Približne 50 e, tonáže e, na, na moriach, ktoré neobsahujú toxické látky, sa výrazným spôsobom zvyšuje. Vidíme takisto aj nárast o 140 z 36,2 zo 70,3 milióna e, e, tón v roku 2006 a tento, tento objem neustále rastie. Rovnako tu vidíme aj otázku zrýchlenej rýchlosti plavidel, pretože tieto e, plavidla, ktoré obsahujú kontajnery, cestujú oveľa rýchlejšie alebo sa plavia oveľa rýchlejšie, ako, ako tomu bolo kedysi. V súčasnosti cestujú v rýchlosti 27 uzlov, čo je obrovský nárast a obrovská rýchlosť, ktorá zvyšuje pravdepodobnosť kolízií, nárazov a zároveň aj vypadnutí kontajnerov. Takže to je ďalší veľký problém. Potom tu máme problém, ktorý je spôsobený samotným vekom tejto, tejto flotily. Keď sa pozrieme na vek tejto flotily, tak vidíme, že väčšina sa nachádza v kategórii 19 a 24 rokov, čo znamená, že, keď, že v samotnej štruktúre týchto lodí tu vidíme štruktúrálne problémy. Čiže to, čo v podstate potrebujeme, potrebujeme legislatívnu iniciatívu. Nemôžeme dovoliť, aby sme eh, nadalej trpeli takúto lezafér politiku. Potrebujeme veľmi prísny eh, systém, tak aby lode, ktoré plávajú do európskych vôd, museli automaticky platiť eh, dane za nechemické látky, ktoré uvoľňujú do morí a kontaminujú moria takýmto spôsobom. Ale to, čo potrebujeme, sú kroky a aktivity, pretože situácia sa progresívne zhoršuje a ako poukážal na to aj pán Simpson, čo sa týka čo sa týka potenciálnych škôd, najväčšiu zodpovednosť má ľudský faktor, pretože na, preto by sme naozaj mali presvedčiť e, firmy a ľudiavské spoločnosti, aby túto zodpovednosť brali vážne. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Ďalším rečníkom je pani Ajala a má 1,5 minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. V novembri tohoto roka, a to bude už 8 rokov, odkedy loď e, Prestige, ktorá mala 100 tisíc tón ropy e, na palube, e, sa dostala vlastne do, do, do kolapsu, došlo vlastne k kolízii a celý tento objem unikol do mora. Bolo to práve kvôli tomu, že došlo k chybným rozhodnutiam a to spôsobilo obrovský obrovský socioekonomický problém na pobreží Galície. A problém bol ten, že, došlo k, že tu boli stratené kontajnery, ktoré plávali po mori a tieto stratené kontajnery boli akési, ako keby projektily, ktoré narážali do iných lodí, do, e, do e, transportných lodí alebo do lodí prepravujúcich pasažierov, do výletných lodí. A tento projekt e, Lashing at Sea nám ukázal na vážne zlyhania, ku ktorým dochádza najmä pri príprave personálu v prístavoch a takisto sme videli, aká je, aké sú nedostatky e, v oblasti e, personálu lodí, ktorí nie sú informovaní o týchto rizikách na mori. Rovnako sme videli, že to nedošlo k nejakému zlepšeniu v oblasti technologického zabezpečenia pri nakladaní kontajnerov, pri dizajne kontajnerov a zároveň spôsobu váženia kontajnerov. Čo sa týka nákladov za takúto rizikovú štúdiu, e, musíme posudzovať e, tieto, e, tieto stratené kontajnery na mori lepším spôsobom a musíme sa snažiť preventívne pôsobiť proti ďalším stratám kontajnerov na voľnom mori. Európska komisia v tomto smere musí prijať preventívne opatrenia a to bezprostredne, tak aby sme dokázali zlepšiť celkové riadenie plavby. Zároveň potrebujeme lepšiu techniku a technológiu v prístavoch, lepšiu technológiu ukladania a nakladania takýchto kontajnerov. Musíme mať prostredie prostriedky na to, aby sme dokázali lokalizovať stratené kontajnery, pretože vystopovateľnosť kontajnerov môže byť jedna zo služieb, ktorý poskytne projekt Galileo. Ďakujem veľmi pekne, pani kolegyňa Ayala Zender. Chcel by som upozorniť všetkých kolegov na to, že to neprispieva k zrozumiteľnosti, keď hovoríte tak strašne rýchlo. A keď už máte čítané prejavy, chcel by som vás upozorniť na to, že je tu možnosť odovzdať e, tieto vaše písomné prejavy vopred e, tlmočníkom, aby sa mohli vopred zorientovať v tom, čo budete rozprávať. Takže ďakujem veľmi pekne za uh, vaše pochopenie. A teraz kolega Lajfri, 1,5 minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, ja zohľadím túto vašu požiadavku. Som rád, že v 15. storočí neexistovala Európska komisia, pretože keby vtedy bola bývala existovala komisia, uh, tak e, zrejme Kolumbus e, by bol e, skončil v ďalšom kontajneri a potopil sa ide na more, neskončil by v Amerike. Vieme, čo a kto je na vine. A vieme, že treba niečo urobiť. Komisia hovorí, že sa nič nedá robiť, ale s tým nemôžeme súhlasiť. Ak vieme, že nesprávne skladovanie, nesprávne upevňovanie je tým vynikom, keď vieme, že tie kontajnery sú preťažované a že padajú do mora, aj keď nie je zlé počasie a keď vieme, že každá krajina má svoje predpisy a nedodržiava ich, tak čo môžeme urobiť? Predovšetkým je to komisia, ktorá môže niečo urobiť, pretože ona sa má postarať o to, aby predpisy sa dodržiavali. A nie sú to iba environmentálne škody, ktoré nás zaťažujú, ale sú ohrozovaní aj ľudia, pretože keď sa plast alebo iné látky dostanú do mora, tak e, potom budú hynúť aj ľudia. Nie je to vôbec takéto vtipné, ako to možno niekomu prípada a bude to veľmi zložité v Severnom Atlantiku. Toto všetko musíme zobrať do úvahy ja som za to, aby Európska komisia čo najskôr prišla s predpismi, aby e, sme odstránili túto situáciu. Táto situácia je nebezpečná, je zlá a musíme urobiť niečo. Pre všetkým komisia musí niečo urobiť, pretože je zodpovedná za to, aby sa tu niečo robilo. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega Leichfried. A teraz sa dostávame e, k spontánnej rozprave. A teraz odozávam slovo pani kolegyni Pirelio. A prepačte, pán kolega Pirelio, nie pani kolegyňa. Ďakujem veľmi pekne, ja som vás nepočul až tu hore. Pán predseda, myslím si, že táto otázka kontajnerov stratených na mori, o ktorej dnes hovoríme, je veľmi dôležitá otázka, e, pretože prináša otázku, ktorá je mimoriadne dôležitá predovšetkým pre hospodárstva pobrežných oblastí Európskej únie. Preto si myslím, že je dôležité, aby komisia e, ustanovila akúsi formu poistenia alebo poistného fondu na kompenzáciu spôsobených škôd. Takisto by sme mali zlepšiť bezpečnosť skladovania týchto kontajnerov a pripevňovania kontajnerov a mali by sme viac kontrolovať, akým spôsobom je e, tovar, predovšetkým toxický a nebezpečný tovar, skladovaný a upevňovaný na lodiach. Potrebujeme poistný fond, ktorý bol žiadaný už aj pri iných príležitostiach. E, ďakujem veľmi pekne, pán kolega Pirilo. A pán kolega Simpson uzatvára našu spontánnu rozpravu. Nuž, pán predseda, môžem byť stručný a môžem povedať, že som sklamaný reakciou komisie na našu ústnú otázku. A viem, že musíme zapojiť IMO a že dohoda eh, by bola veľmi dobrá, lenže IMO je najpomalšia organizácia na svete pracuje e, na báze toho, čo sa môže stať a na základe toho, či budú mať šťastie alebo nebudú mať šťastie. Že my potrebujeme e, konať e, teraz. Keby sa niečo také, čo sa deje na mori, stalo na pevnine, tak by sme boli trestne stíhaní. A napriek tomu dovolím, aby sa to stávalo E, vo vode. Nemôžete si umyť ruky. Je to problém, ktorý stále rastie. Je to veľmi vážny problém a je to problém, ktorému sa musíte venovať. Nie je to problém, za ktorým sa môžete skrývať. Nemôžete sa skrývať za také slova, ako potrebujeme vyhodnotiť toto, potrebujeme posúdiť tamto. Nie. Počuli ste, čo vám povedali e, poslanci, takže puste sa už konečne do práce. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega Simpson. No a nakoniec eh, prehovorí pani komisárka Gergan Quinn. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto rozpravy. A chápem, nakoľko je dôležitá táto rozprava. Komisia by naozaj mala urobiť eh, niekoľko krokov vpred v tejto otázke. Komisia by mala prísť s politikou, ktorá by vyriešila celú túto záležitosť. Domnievam sa, že rozprava poukázala na dôležitosť tohto problému. Treba stále chrániť životné prostredie, to je naozaj mimoriadne dôležité. A prešli sme v rozprave od e, topánok a gumených kačičiek pani Meissnerovej cez Kolumbusa až e, po iné otázky. U nás sa hovorí, že Kolumbus navštívil aj e, prístavy v západnom Írsku a naozaj som veľmi rada, že sa vybral na túto e, slávnu cestu. Ale som veľmi rada, že ste sa vyjadrili a predovšetkým pán Simpson, e, ktorý urobil veľkú prácu v tejto otázke. My berieme túto vec naozaj vážne. Uvedomujeme si, že stále rastie počet kontajnerov, ktoré sa strácajú. A ako som už povedala, Komisár Kalas skúma túto otázku a myslí si, že nie je to iba problém e, toho, že kontajnery sú zle pripevnené, ale je to aj problém preťažovania kontajnerov. No a potom je tu otázka veku lodí. To je zase otázka, o ktorej hovoril pán Higgins. E, bezpečnosť a ochrana morského prostredia, to je veľmi dôležitá priorita pre komisiu. O tom nemôže nikto pochybovať. Nesmieme tu robiť nejaké ústupky. A rozhodne budeme rozmýšľať e, nad tým, či bude treba e, urobiť ďalšie kroky. Predovšetkým komisár Kala sa tomu bude venovať a pán Simpson určite dospieme k nejakému záveru. Už máme dosť veľa nástrojov, ktoré nám e, pomáhajú zabezpečiť bezpečnosť premávky kontajnerov a zabrániť znečisťovaniu životného prostredia. Zdá sa teda, že na úrovni Európskej únie nepotrebujeme ďalšie aktivity, hoci súhlasím s vami, že IMO je organizácia, ktorá je veľmi pomalá a že komisia sa bude musieť zaangažovať a potlačiť trošku IMO, aby sa našli rýchlejšie riešenia. Ja viem, že e, podpredseda komisár Kalas stále považuje IMO za tú primeranú organizáciu, kde treba riešiť e, tieto záležitosti a tá otázka lepšieho pripevňovania kontajnerov by mohla byť nadnesená práve tam. E, to len zdôrazňuje, aké je dôležité mať celosvetový prístup pri presadzovaní noriem. Takže členské štáty naozaj sa musia zapájať s inými štátmi pri riešení tohto problému. Nakoniec by som e, chcela teda zdôrazniť, že túto vec musíme prerokovať predovšetkým v IMO. Komisia sa tam zúčastňuje ako pozorovateľ a komisia e, pripraví svoje stanovisko spolu s členskými štátmi. Môžem vás uistiť, že výsledky tejto rozpravy odovzdám podpredsedovi Kalasovi a viem, že on sa na to pozrie a bude ďalej pracovať v tomto kontexte. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Pani komisárka Georgian Quinn, týmto sme ukončili túto tému a prechádzame k správe pani Meissner a budeme hovoriť o dosiahnutom pokroku v integrovanej námornej politike. Takže, pani spravodajkňa, máte